zmiešaný. Chcel by som poďakovať ešte raz všetkým trom um, uh, spravodajcom a dúfam, že ich správa bude mať vplyv na uh, obchodné rokovania EÚ. Ďakujem, pán Kazák. A teraz za uh, zelených kolega Taylor na 2,5 minúty.